procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Teraz eh, vysvetlenie hlasovanie. Poprosím všetkých tých, ktorí opúšťajú sálu, aby to robili urýchlene, aby umožnili ďalším kolegom vystúpiť za normálnych podmienok a vysvetliť hlasovanie. La parola per la relazione completa správe Langen sprostredkovanie poistenia pán Mauro. Je l'ai vu ce Maulo in aula? Je prítomný pán Maulo? Maulu? La parola onorevole Mamikins. Slovo má pán Mamikins na minútu. Eh, paldies priekšsēdētāj kungs. Perspektīva spēkā ejošā direktíva par apdrošināšanas... Ďakujem pekne, pán predseda. Smernica o sprostredkovaní poistenia, ktorá vstúpi do platnosti, je jeden z dôležitých krokov pre zrealizovanie práv európskych občanov. To sa týka aj právnických a fyzických osôb, ktoré pracujú v rámci EÚ, ale aj mimo EÚ. Bez ohľadu na to, kde sa osoba nachádza, musí mať možnosť kúpiť kvalitné produkty a musí dostať dostatok informácií od eh, poistovacích spoločností. Veľmi dôležité je aj stimulovanie voľnej hospodárskej súťaže a schopnosť sprostredkovateľov úspešne fungovať v celej EÚ. Chcel by som tiež spomenúť, že táto smernica môže pomôcť byť informovaná, eh, teda mm, táto smernica umožní byť informovaný o nákladoch Pán Henen. Honorevole Annan. Yes. Thank you, Mr. Deputy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o tento aspekt, eh, myslím, že eh, vlastne sloboda eh, pochodovanie so službami. Myslím, že to je dôležité, aby, bolo aj, proste, aby aj produkty boli navzájom uznávané. Myslím ale, že to nie je obsiahnuté v tejto správe. Tu je skôr tá myšlienka spoločnej regulácie a štruktúry v tomto smere. Takže nejde skôr o, to voľný, o voľný obeh služieb, ale mm, áno, je tu aspekt e, rovnakého uplatňovania ochrany spotrebiteľov. Myslím, že to je dôležité, ale aby to nezachádzalo ďaleko, aby sme neobmedzovali trh. A toto je presne ten základný omyl, už od začiatku. Namiesto toho, aby sme umožňovali zákazníkom si vybrať, tak obmedzujeme stále tieto záujmy a obmedzujeme aj výrobcov. Zdá sa, že to nesmeruje k spoločnému trhu, ale k spoločnej regulácii. Asi potom bude lepšie opustiť tento priestor. Slovo má pán Arnold. Táto správa naozaj hovorí o tom, aby sa zvyšila úroveň ochrany spotrebiteľov. A toto chválime. Ale robí sa tak jedine v kontexte znižovania schopnosti národných vlád rozhodnúť sa o veciach, ako je táto. Čiže účelom je vlastne zvýšiť rozsah pôsobnosti tých pôsobností, ktorý sa týka táto regulačný dokument EU. A v podstate preto som v zásade proti. Pretože sa znižuje vlastne schopnosť jednotlivých členských štátov riadiť si tento sektor. Ale nakoniec komisia má právomoci vydávať delegované akty, ktoré vlastne môže viesť ku vytváreniu novej legislatívy v tomto smere, takže nejaká nezvolená komisia a nezvolený parlament bude rozhodovať o týchto veciach a podľa mňa to je v zásade zlé rozhodnutie. Ideme na správu Zuber, pán Pospišil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podporil som túto správu, pretože považujem za veľký problém, ako narastá fenomén detskej chudoby v Európe. Za posledných 5 rokov problémom detskej chudoby na území EÚ bolo postihnutých viac ako 1,6 milióna detí a keďže tento trend narastá a je negatívny, je potrebné, aby sme aj my na úrovni EÚ sa zaoberali týmto problémom a aby sme hľadali nejaké riešenie. Ako pravicový politik Podporujem reštriktívne fiskálne politiky členských štátov, aby sa uchovali vyrovnané rozpočty, ale tiež treba povedať, že úsporné opatrenia by sa nemali týkať detí a nemali by zvyšovať ich chudobu, nemali by mať vplyv na ich sociálne zabezpečenie a prístup k školskému vzdelávaciemu systému, pretože do budúcnosti sa si takto vytvárame problém nevzdelanej a sociálne slabej generácie, ktorá môže byť veľkým problémom pre Európu aj v rámci vnútornej bezpečnosti. Pán Mamikins. Ďakujem, pán predseda. Deti sú našou budúcnosťou. To nie sú len prázdne slova, pretože ak nemáte deti, nemáte budúcnosť. A preto každý politik mus, každá politika musí byť tak vypracovaná a implementovaná, aby sme našim deťom umožnili kvalitné vzdelávanie, dostupnosť služieb a zapojenie do spoločenského života. Žiaľ, je to tak, že napriek rôznym projektom a plánom chudoba rastie rastie vyčlenovanie zo spoločnosti. A to v EÚ. Chudoba je veľmi komplikovaná ako jav a preto musia naše štáty spolupracovať s inštitúciami EÚ, s komisiou, aby deti mali lepší prístup k vzdelaniu, e, k ošateniu a ďalším sociálnym službám. Ďakujem pekne. Ďakujem, som veľmi rada a rado to podporím. detská chudoba je proste veľmi hrozná vec, pretože jedno zo štyroch detí v Európe sa nachádza pod hranicou chudoby a to je neakceptovateľné. Naozaj treba investovať do vzdelávania predovšetkým. To je kľúčová otázka. Znižuje podstatne biedu. Čiže nie je potrebné len poskytovať eh, vzdelávacie priestory pre deti, ale aj pre rodičov. Aj tam treba zabezpečiť, aby dokázali zohľadniť fakt, že vzdelávanie je tým lístkom, cestovným lístkom, ktorý vyvedie eh, dieťa eh, von z biedy. A okrem toho samozrejme treba brať aj do úvahy aspekt výživy, zdravej výživy pre deti. Budeme potrebovať predsa tieto deti v budúcnosti a nielen, že máme morálnu povinnosť investovať do týchto detí, ale nakoniec je to dôležité aj z hľadiska ekonomika a sociálneho. Ďakujem. Sala, la parola. Zdá sa mi, že nie je v sále. A pani Hilsmenová, pán Mekot nie Pokiaľ je o percento detí, ktoré sú v Bulharsku a v Rumunsku aj v Maďarsku z hľadiska sociálnej izolácie, tých je asi 40 bohužiaľ. Často to vedie k zlej výžive, vypadávaniu zo školy a tak ďalej. Vedie to nakoniec sociálnemu vylúčeniu. A preto je také dôležité znižovať chudobu u detí. U detí. Hlavne musíme pozrieť na to, kde sú korene tohoto problému a treba ho riešiť tam. Týka sa to hlavne neusporiadných rodín, ale aj matiek, ktoré sa musia starať sami o dieťa. Čiže musíme nájsť nejakú stratégiu, ako toto riešiť. Potrebujeme taktiež zahrnúť e, do tohto problému aj aspekt stratégie 2020. Ďakujem. Anderson. Pán Anderson. Naozaj tu sa vyžaduje od členských štátov, aby bojovali proti biede. A vieme, že v Európe jedno zo štyroch detí sa nachádza v stave biedy. Dokonca aj v tom volebnom obvode v Londýne, kde pôsobím ja, tam je ten stupeň chudoby detí až na úrovni 37%. A to je hrozné číslo. Čiže starostlivosť o deti, e, starostlivosť aj o školskú dochádzku, ubytovanie, toto všetko je aktuálna téma. A žiaľ, e, sme svedkami toho, že sa dokonca ešte pripravujú škrtať nejaké prostriedky v rozpočtoch e, na budúci rok v našej krajine. Eh, lebristická vláda, ale pred rokom 2010, keď bola pri, pri moci, tak vtedy práve táto situácia sa začala zlepšovať z hľadiska hm, boju, boja proti chudobe detí. Ďakujem. Slova pán Polčák. Ďakujem, pán predsedajúci, za udelenie slova. Ja som hlasoval za túto správu, aj keď s istými rozpakmi bolo tu povedané, že je narastajúci trend počtu detí, ktoré sú ohrozené chudobou. To je určite pravda. A preto som považovala za svoju povinnosť podporiť túto správu. Ale myslím si, že štát nemôže nahradiť starostlivého rodiča a som rád, že niektoré navrhnuté uznesenia alebo ustanovenia neprešli napríklad stanovenie minimálnych štandardov pre podmienky bývania detí. Určite je nevyhnutné, aby deti bývali v nevyhnutných podmienkach, ale ako rodičia nemôžu toto ubytovanie zaistiť, tak kto to nahradí? Štát alebo EÚ? Som rád, že niektoré volanie po sociálnych istotách nebolo vypočuté, pretože je nad rámec toho, čo si v súčasnosti členské štáty môžu dovoliť, ale inak som túto spravu podporil pán Kelly. E Hlasoval som za túto správu, pretože to veľmi dôležité, pokiaľ hovoríme hlavne o malých deťoch a chudobe. A toto je priamo proti garanciám, ktoré sa poskytujú e, deťom v rámci dohovoru o deťoch OSN. E Deti, keď sú chudobné, tak asi veľmi málo dokážu s tým robiť oni sami. Napríklad, keď je nedostatok e, potravín, zlé ubytovacie podmienky, zlý prístup k vzdelávaniu. Nemajú predsa deti schopnosť zaplatiť si tieto veci, aby, aby sa z toho nejak vymanili. Európska únia je jedným z najbohatších regiónov vo svete, takže by sme mali byť naozaj veľmi nahnevaní, že existujú vôbec takto problém v Európe. A pokiaľ je o hospodárskú recesiu, toto bola ťažkosť, ktorou sme, ktorou sme v podstate už prešli a vykúpili sa z nej, alebo dostali sa z nej, ale teraz samozrejme treba vylepšiť situáciu aj v tejto oblasti, o ktorej tu hovoríme teraz. Pán Sogor. A ma gyermekei a jövő. Dnešné deti sú občanmi Európy budúcnosti. Chudoba detí, a hlavne hlboká Chudoba detí je veľkou výzvou a naliehavou výzvou EÚ. Je hrozné, že teraz v tomto storočí ešte nám narastá chudoba a e, objavujú sa dokonca aj nové choroby u detí. Je na zamyslenie a poukazuje to na tento problém, že je tu veľké riziko ohľadne e, tejto situácie detí a súvisí to aj so zlou rodinnou situáciou. Preto je potrebné prijať túto výzvu aj v rámci Európskeho semestra a aj v rámci stratégie 2020. Treba bojovať proti chudobe detí a aj proti tomu, aby deti vypadávali e, zo školského procesu a vzdelávania. Čiže musíme sa snažiť o e, realizáciu cieľov na e, zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k sociálnej exklúzii detí. A chcem teda upriameť pozornosť na túto nesmierne dôležitú tému domnule Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Právo na vzdelávanie, právo na zdravotnú pomoc, právo na strechu nad hlavou, právo podieľať sa na rozhodnutiach, ktoré sa ma týkajú, to sú práva pre deti, ktoré sú zakotvené v dohovore OSN o právach dieťaťa, ale dieťa, mnohé deti nemôžu využívať tieto privilegia a mnohé členské štáty sa o to ani e, nestarajú, nechcú toto rozhodnutie uplatňovať. V EÚ je to tak, že situácia je veľmi vážna. Takmer každé štvrté dieťa e, žije v detskej chudobe a my sme predsa bohatá Európska únia. To je výsledkom politiky nezodpovedných vlád, a ja som hlasovala za túto správu, pretože predpokladá úpravu, ktorá má e, pomôcť zlepšiť túto situáciu. E, čo sa týka vzdelávania, prístupu k zdravotnej starostlivosti, e, čo sa týka prístupu k bývaniu, to pomôže deťom. Ak chceme bojovať proti detskej chudobe, musíme zmeniť niečo aj na chudobe dospelých, ktorí nemajú prácu, možno preto nemôžu deti poslať do školy. Hovorí sa, že spoločnosť prekvita vtedy, keď ľudia e, sadia stromy, v ktorých tieni môžeme žiť. Takže zasaďme tieto stromy, pretože bez detí nie je budúcnosť. Thank you, Mr. Deputy Speaker. My generation... Ďakujem, pán podpredseda. Naša generácia je svetkom najväčšieho úbytku chudoby v dejinách. Ale pokiaľ je o vážnu chudobu, tak tomu sa venuje samozrejme aj OSN. Za posledných 25 rokov nastal poklad o dve tretiny a najviac v Afrika a v Ázii. A čo viedlo k tomuto pozitívnemu výsledku a jednoznačne voľ, slobodný a voľný obchod. Aj samozrejme, že aj mobilné, mobilní operátori a podobné firmy priniesli investície do týchto krajín a aj toto pomohlo riešiť e, túto vec. A čo sme ale pri, e, čím sme prispeli my k tomuto? Asi minimum. Takže najlepšia vec, ktorú môžeme v, tej, v tomto parlamente urobiť, je proste dať priestor géniu tých, ktorí sú plní nápadov, aby sme ich neobmedzovali. Ďakujem. Slovo má pán Dodz. A pani Dodz, pardon. Pán predseda, mne sa zdá, že to je znak našej doby, že správa, ktorá sa zameriava na takúto nesmierne dôležitú otázku nerovnosti a chudobu detí, že tu zase poukazujeme v rámci tohoto na vec, kde národné vlády sú predovšetkým zodpovedné za to, aby konali. Myslím, že oni predsa vedia najlepšie, kde treba urobiť nejaké zlepšenia. Preto ide i o to, aby ich občania žili v kvalitnej spoločnosti. Na to nepotrebujeme Európu, aby nám to, tam toto diktovala. A je tu samozrejme niekoľko záverov, ktoré sa dajú vyvodiť z tohto textu. Áno, ako dosiahnuť riešenie medzi tými veľkými sociálnymi rozdielmi. Myslíme a sme presvedčení o tom, že u nás v Veľkej Británii sme práve požehnaní tým, že sme schopní riešiť proporcionálne otázky sociálne predovšetkým sa zameriavať na tých, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a umožniť, aby sa im umožnilo napríklad aj nájsť pracovné miesta. A na druhej strane vytvárame nové priestor, príležitosti na prácu, posilňujeme ekonomiku a zlepšujeme podmienky pre všetkých. Ďakujem. Slovo má pán Arnold. Môžeme byť presvedčení o tom, že vysoká úroveň verejných služieb a vysokozdaniteľná ekonomika môže fungovať. Môžete podporovať aj sociálnu distribúciu a redistribúciu príjmov. Môžete prísť aj s názorom, že fundamentálne univerzálne benefity sú lepšie než presne zamerané. Toto sú všetko pozície, ktoré mnohí ľudia obhajujú, ale podľa mňa je to celkom zásadne a morálne nesprávne, keď sa využíva takáto dôležitá téma, ako je detská chudoba, na, že sa to využíva na to, aby sa pretláčala ľavicová politika. Ja osobne mám pocit, že ide oveľa viac, že by sme mali urobiť viac my ako štát, Spojené kráľovstvo, aby sme riešili tieto veci vnútorne, ale aj v Európskej únii. Keď predsa ide o tému, ktorá je taká obsažná a pritom sa venujeme aj témam, ktoré sú oveľa iného charakteru. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz prichádzame k správe o marginalizácii. Pán Mamikens. Ďakujem, pán predsedajúci. Európska únia a kohezná politika to nie je len nástroj, z ktorého pomocou sa postupne vyrovnajú rôzne úrovne um, EÚ. Je to samozrejme eh, potrebné urobiť, aby sa znížila sociálna marginalizácia, preto podporujem túto správu, pretože je to pozitívny impuls, aby sa riešili problémy marginalizovaných skupín pomocou synchronizácie riešení týchto problémov. Samozrejme, musíme zvýšiť aj kvalitu zberu informácií, a jednoduchí ľudia musia pochopiť, kde sú problémy, ako sa kompenzujú a kde môžeme identifikovať nás návrhy riešení. Ďakujem, pán predsedajúci, za udelenie slova. Ja som správu pani Rentke podporil, pretože aj ona prešla určitým vývojom. Na začiatku to vyzeralo, že to bude taká všeobjímajúca správa. Každá skupina sa bude považovať za marginalizovanú, ale našťastie pri preberaní vo výboru Regis došlo k prepracovaniu a preto som ju mohol podporiť a to aj preto, že kohezná politika je naozaj vyrovnávanie určitého znevýhodnenia a odstraňovanie neodôvodnených rozdielov, ktoré sú dané pôvodne v prirodzenom pôvode takéhoto rozdielu. Je to aj súčasť obrany proti sociálnemu vylúčeniu. V Českej republike za posledných 5 rokov došlo k zdvojnásobeniu komunít, kde práve identifikujeme sociálne vylúčenie. To je určite negatívny trend a Česká republika to musí reagovať tým, že bude čerpať fondy v tejto kapitole aj vlastnou snahou pani Makovej în prezent comunitățile marginalizate sunt definite de fiecare stat membru pe baza unor indicatori naționali. Každý členský štát eh, prispieva podľa príslušných indikátorov do spoločného európskeho balíka. Dlhodobá nezamestnanosť, eh, prístup k zamestnaniu, nízka úroveň vzdelania, eh, zlé, bývanie, zlé podmienky pre bývanie, sociálna politika a politika sociálnych služieb zdravotné rizika, nedostatok e, prístupu k zdravotným službám. Toto sú všetko dôležité témy a e, marginalizované spoločnosti by mali byť tiež zahrnuté. A preto podporujem túto správu, pretože zahrnutie marginalizovaných e, komunít je vlastne v tom štádiu, že sa ešte tieto projekty vyhodnocujú. Keď sa nezahrnú, tak proste zostanú mimo, na okraji. Zároveň správa poukazuje na lepšie prepojenie medzi regiónmi, pretože ľudia, ktorí žijú v cezhraničných oblastiach, sú často marginalizovaní práve preto, kde žijú. Komisia by mala poskytnúť vysvetlenia aj ohľadne národných a európskych programov pre, na podporu podnikateľov v tomto smere. Ďalší rečník, pán Hanam. Ďakujem za slovo. Myslím, že celková tá premisa správy je nesprávna. Ako najlepšie priniesť e, e, marginalizované skupiny do e, toho správneho smeru je cestou toho, že vláda do toho bude investovať a že sa vlastne zoberú peniaze s jedným a dajú sa druhým. Hej, a toto môže viesť ku konfliktom a, a potom samozrejme ľudia začínajú, či už vedme alebo podvedome, riešiť svoje problémy tým, že budú dostávať nejaké dotácie, než aby sa sami snažili prácou získať prostriedky. Hoci si myslím, že najlepšia integrácia je vlastne, ak sa týmto ľuďom umožní normálne, slobodne konkurovať, súťažiť na pracovnom trhu. Prečo neexistuje lepší trh, lepší systém v tomto smere než voľný trh. Opo- o, druhou stranou je oproti tomu tomu, že e, voľný trh je vlastne príliš individualizovaný, ale počas ľudskej existencie inteligentného človeka vlastne sme na nič lepšieho neprišli. V podstate je lepšie spolehnúť sa predsa na seba, než len na to, že nás budú iní podporovať. Ďakujem. Pani Dodds má slovo. Mikrofón poprosíme. Ja vítam túto správu, ktorá sa zameriava na koheznú politiku a na to, že táto politika bude na prospech marginalizovaným komunitám. V Severnom Írsku štrukturálne fondy, fondy majú aj proste veľmi pozitívny vplyv na obete terorizmu u nás, či už z hľadiska psychického, sociálneho a iného, keď sa vytvárajú nejaké bariéry. To sa týka PACE, ESF a ďalšie fondy. Samozrejme, nikto by nemal ako štát sedieť na Vavrínoch a mal by sa sám starať o vylepšenie životných podmienok pre svojich občanov. V Severnom Hírsku poukazujú bohužiaľ dosť nedostat, nedostatku e, v tomto smere z hľadiska implementácie Euró- Európskeho sociálneho fondu. A práve, že sa vytvárajú nové bariéry a tieto politiky ignorujú práve tie dlhodobé pozitíva ESF, ktoré by sa mohli využiť pre marginalizované komunity. A preto by bolo treba pripomínať tento fakt aj nášmu ministrovi. Ďakujem. Slovo má pán Carver. Ako jediný britský um, europoslanec, ktorý má romské pozadie, aj pochádza z toho prostredia, Eh, chcem povedať, že aj na konferencii v Londýne sa budeme tejto veci venovať. Ja sám chcem vyjadriť svoje politické stanovisko, ale samozrejme na úrovni EU to nedokážem podporiť. Si myslím, že tieto veci treba riešiť na vnútroštátnej úrovni a toto plánujem aj, alebo respektíve takto chcem aj konať. Hovorilo sa tu o rómskej komunite a aj o rasizme, ktorému je vystavená. Neprekvapuje ma, že britská konzervatívna vláda nedávno začala uplatňovať práve opatrenia, ktoré sú namierané proti rómskej komunite v našej krajine. A to je pre nás neakceptovateľné. Ďakujem i abstained on this report and i abstain on many Pán Abno, ja som sa zdržal hlasovania pri tejto správe, ako aj pri niektorých ďalších. Či súhlasím, že menšiny e, sú v situácii, že s nimi zaobchádza zle? Áno. A hlavne ro- rómsky občania. Voči ním sa zaobchádza v niektorých krajinách ozaj, teda to zaobchádzanie je veľmi zlé. Samozrejme, že s týmto postojom súhlasím, že sa to tak deje a preto treba niečo s tým robiť. Hej. Ale keď sa pozriem na túto správu a tá navrhuje, že integrácia by mala byť na celoeurópskej úrovni. A integrácia musí ale prebehnúť v tých komunitách, kde títo ľudia žijú a v tých štátoch, kde žijú. Preto si myslím, že táto správa ide úplne vedľa, triafa sa vedľa. Ďakujem. Ďakujem. Ideme na správu úloha EÚ v rámci OSN pán Campbell Bamberman. Pán predsedajúci, hlasoval som proti tejto nebezpečnej správe, pretože predstavuje opäť e, ďalšiu e, snahu EÚ uzurpovať si silu od demokraticky zvolených e, vláčovských štátov. Táto súčasť e, spadá pod budovanie Európskeho impéria a žiada sa tu reforma Bezpečnostnej rady, aby, teda OSN, aby tam EÚ mala svoje stále kreslo a Francúzsko a Británia by sa, by sa mali vzdať svoje svojich stálych kresiel v Bezpečnostnej rade OSN, čo by bolo koncom e, toho, že Británie je v centre medzinárodnej bezpečnosti v čase, kedy svet stojí pred e, nepoznanou hrozbou ISIS. E, je to e, nepriateľský útok na zvrchochovanosť Británie a Francúzska. Musíme proti tomu odolávať, musíme to zamietnúť. Museli sme sa vzdať už svojho kresla vo VTO a nemôžeme robiť vlastné obchodné dohody. Teraz nemôžeme dať Bruselu naše kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Ďakujem. Nevidím pána Maula. Tak pán Pospišil má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že je potrebné riešiť reformu Rady bezpečnosti OSN a všeobecne orgánov OSN. Jasne sa ukazuje práve v týchto chvíľach, keď bezpečnostná situácia vo svete a v Európe sa zhoršuje, že Rada bezpečnosti a všeobecne orgány OSN nie sú schopné dostatočne rýchlo a efektívne konať ak táto správa, ktorú sme dnes prijali, bude ďalším impulzom k tomu, že členské štáty EÚ budú tlačiť na ostatné členské štáty OSN, aby sa urobila reforma, tak ja osobne budem spokojný. Myslím si, že má svoju logiku aj to, že by EÚ mala mať jedno kreslo v Rade bezpečnosti, ale ponechávam tu priestor na diskusiu, ako by mala v budúcnosti Rada bezpečnosti byť reformovaná. Súčasná situácia ale nie je dobrá, sú potrebné zmeny a k tomu e, stavu môže táto správa prispieť. Ďakujem, pán Mamikins. Ďakujem, pán predsedajúci. V poslednom čase sa EÚ pozicionuje ako niečo väčšie než len jednota štátov alebo veľká organizácia. Snaží sa o rozšírenie svojho vplyvu, EÚ sa pozicionuje ako jeden z najaktívnejších zástancov myšlienok OSN, napríklad v boji proti klimatickým zmenám, za kultúrnu výmenu a e, ďalšie iniciatívy by som tu spomenul. Zároveň musím povedať, že OSN nevždy pracovala efektívne po e, konci druhej svetovej vojny OSM bola jedným z najdôležitejších aktérov svetovej politiky a to ma vedie k tomu záveru, že krajiny EÚ e, konali veľmi aktívne a mali by aj naďalej aktívne konať. Ďakujem. Um, um Pán predseda, úloha EÚ nám umožňuje riešiť globálne výzvy. Lisabonská zmluva uznáva EÚ ako jedného z takýchto partnerov a takisto umožňuje v čase medzinárodných kríz eh, zoči voči globálnym výzvam EÚ, aby sa zúčastňovala prostredníctvom svojich vysokých predstaviteľov a vysoké predstaviteľky pre eh, bezpečnosť a zahraničnú politiku. Mali by sme si pripomenúť na čo bola OSN založená, aby sa zachoval medzinárodný mier a bezpečnosť, aby bolo možné riešiť spory, aby boli chránené ľudské práva a základné slobody a aby sa propagoval hospodársky a sociálny rozvoj. EÚ spolu s OSN má kľúčovú úlohu pri riešení týchto Eh, problémov. Írsko vstúpilo do OSN pred 60 rokmi a členstvo v OSN nám umožňuje pokročiť v cieľoch zahraničnej politiky. A eh, ja som správu podporila veľmi rada a veľmi rada sa budem ďalej podielať na diskusiách, keď budeme hodnotiť rolu OS, EU v OSN. Pán Merkel, tu nie, tak pán Sejmur. Ďakujem, pán predseda. OSN je organizácia, e, ktorá e, sa dá veľmi ľahko vysvetliť. E, kľúčom je to slovo národov. V EÚ to slovo nie, aj keď si to veľmi praje. Toto sa zdá byť cynickým plánom EÚ. Obrať nás o naše kreslo v OSN. EÚ nie je národom a preto nemá miesto v OSN. Pán Kelly. Ďakujem pekne. Hlasoval som za túto správu a som s ňou veľmi spokojný práve preto, že som spravodajcom za EPP. Je to dôležitá správa a vítam to, že chceme väčšiu spoluprácu a koordináciu v rámci OSN. E, mimoriadne, e, obzvlášť keď sa teda zamyslíme nad tým, že EU a jej členské štáty sú najväčšími prispievateľmi k rozvoju a rozvoju humanitárnej pomoci v rámci OSN. To je veľmi dôležitou črtou. A po uh, tomto dô, uh, je, po, v, v týchto dôležitých e, časoch je dôležité posúvať koordinovanie. Videli sme, čo sa udialo v Paríži, v Bruseli. A e, uh, samozrejme Musíme intenzívnejšie pracovať na koordinácii svojho úsilia aj v rámci OSN, aby sme týmto krajinám pomohli rozvinúť sa, aby, tam bol, aby sa tam nastolil mier a aby sa skončil teror. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Makovej tu nie je, takže slovo dostáva pán Hanan, náš dnešný rekordman. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. No už neustále počúvame, že eurofederalizmus o svoj vrchol a že budeme mať nový flexibilný prístup, a je nový komisár, ktorý, nová komisia, a nové nariadenia a potom žiadame Eh, jedno sídlo EÚ eh, e v OSN a to je definícia štátnosti nuša eh, ako suverené, subjektu nuša. Ja nenamietam proti tomu, že francúzske a britské kreslo sa zdáme, áno, teda proti tomu sú, ale ja som proti tomu hlavne, že budujeme štát a vládu bez pocitu národnosti. Nie je európska verejná mierka, e, mienka, nie je európsky národ. nuž nemáme národ taký, ako je vo Švedsku, Portugalsku alebo Maďarsku. A preto, e, čisto no, z byrokratického hľadiska, myslíme, že môžeme vytvoriť e, zástavu a vytvoríme potom štát. Takto to nefunguje. Ľudský, ľudská natúra je silnejšia ako európsky byrokrati Nuž no a vďaka tomu existujú aj európske národy. Ďakujem pekne, pán Hanan. A slovo dostáva pani Doc. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nuž no v období neistoty a obav po hrozných útokoch v Paríži je veľkým sklamaním, že táto správa o úlohe EÚ v OSN si, sa zameriava na integráciu a na jeden e, zastupiteľský mandát Európy, namiesto toho, aby sa podporovala národná spolupráca a koordinácia na prospech všetkých našich občanov, namiesto toho, aby EU eh, e mala, aby, namiesto snách o eh, sídlo EU eh, v OSN, by sa pozornosť mala venovať tomu, ako by Európa mohla fungovať a ako sprostredkovateľ národných hlasov, namiesto toho, aby bola hlasom toho, ktorý, alebo hlasom, ktorý zatím všetky ostatné. Hm, myslíme, že vláda zvolená občanmi Spojeného kráľovstva a vojenské zložky nášho národa najlepšie môžu zastupovať na štát na medzinárodnej scéne. Nepotrebujeme žiadny iný hlas, my potrebujeme lepšiu koordináciu, spoluprácu podľa zdravého rozumu no a tak ako povedal Cameron a Holland tento týždeň, lepšie, lepšie vedomie a vedomosti o tom, ako spolupracovať na národnej úrovne, aby sme dokázali čeliť teroristickým hrozbám v celej Európe. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Arnold. OSN, to sú spojené národy. Európska únia nie je národom, nikdy by nemala byť národom a nikdy nemôže nahradiť žiadne národy. No a preto myslím, že dúfam, že je jasné, že Európska únia by nemala mať žiadnu úlohu v rámci OSN. Ďakujeme. Pani James. Pán predseda, Spojené kráľovstvo je jedným z dvoch členských štátov EÚ v OSN, ktorí e, majú právo veta, Francúzsko je tým druhým. A ja nepodporím žiadny návrh EÚ, ktorý by podkopával alebo znižoval pozíciu Spojeného kráľovstva ako kľúčového člena OSN. Európska únia možno má takéto plány v tomto e, dôležitom orgáne, ale ja nikdy tento cieľ nepodporím a preto som hlasovala proti všetkým kľúčovým bodom v rámci toho hlasovania. Ďakujem. Ďakujeme pani James a teraz pán Etheridge. Ďakujem. No už toto je najjednoduchšie vysvetlenie hlasovania, aké som kedy zažil. Je to jednoduché. OSN EÚ nie je národom a Spojené kráľovstvo je suverým národom, vždy to tak ostane a dúfam, že nebude, nechcel som hrať žiadnu úlohu v nejakej zmene a myslím si, že je dobrou správou, že si vždy zachováme naše jednotlivé miesta v rámci LSN. Ďakujem. Toto bolo posledné e, vysvetlenie hlasovania a do 15. je prerušená schôdza.